Nech sa páči, prosím, zaujmite miesta. Týmto otváram popoludnejšie rokovanie. Protokol zo včerajšieho zasadnutia k dispozícii. Máte námietky? Nie je tomu tak. Takže protokol je, zapisnica je schválená. Teraz sa